Darf e, Kolegyne a kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali miesta, dámy a páni. Je pre mňa mimoriadnou radosťou privítať priateľa tejto snemovne, nášho priateľa Boruta Pahora, ktorý je bývalým členom tejto snemovne a teraz prezidentom Slovenska. Milé kolegyne a kolegovia, práve e, som hovoril s mojim kolegom a dali sme si otázku, e, čo mal Schmidt, Jozef Muscard, Berut e, Bahor, Giorgio Napolitano, Elio de Rupo, François Hollande, Enrico Lete. Čo majú títo štátnici spoločné? Áno, všetci niekedy boli členmi Európskeho parlamentu. Vidíte, čím sa môžeme stať na príklade pána prezidenta Slovenska, som veľmi rád, že mám možnosť udeliť slovo pánovi Pahorovi, prezidentovi Slovenska. gospod predsednik spoštovane vážený pán predseda vážené poslankyňa a poslanci, dámy a páni, drahí priatelia. Tak ako práve zaznelo z úst predsedu Európskeho parlamentu, môjho priateľa Martina Šulca, bol som v predchádzajúcom volebnom období jedným z vás. Pre niektorých z vás som bol aj eh, priateľom na osobnej rovine a musím priznať, že mi chýbate tak na osobnej, ako aj politickej úrovni. No v tom politickom zmysle mi chýbate vždy, keď si uvedomím, že európsky poslanci a Európsky parlament majú osobitný názor, osobitnú úlohu pri budovaní nášho spoločného európskeho osudu. Je to skutočne jedinečná úloha. No a Európsky parlament je nenahraditeľný. Je to veľmi dôležité, aby dal svoju misiu a tvoril spoločný osud pre viac ako pol miliardy ľudí. Vážený pán predseda, s veľkou úctou k tomuto parlamentu by som sa rád venoval len jednej z mnohých otázok, a toto je problém, alebo otázka, ktorá možno bude jednou z kľúčových, a to už v tých najbližších dňoch a týždňoch. Spolu s tými z vás, ktorí majú podobný názor, ako mám ja, dúfam, že sa mi podarí hovoriť o tejto kľúčovej otázke, a to je budúcnosť Európskej únie. Ako si iste uvedomujete, toto nie je akademická alebo abstraktná otázka, je to veľmi naliehavá otázka obrovského strategického významu. Je to výzva, ktorej dnes čelíme a akékoľvek odkladanie sa bude len ťažko dobiehať. Ja v mojom prejave by som rád spravil nový krok prehlbeniu Európskej únie. V týchto podmienkach v Európe a na celom svete nie napriek týmto podmienkam, ale kvôli týmto podmienkam pravý čas na prvý dôležitý krok príde pravdepodobne po voľbách do Európskeho parlamentu budúci rok. Ja predpokladám a želám si, aby sa uskutočnil konvent o budúcnosti Európy. No a ja dúfam a želám si, aby práca tohto konventu skončila s politickou väčšinou alebo dokonca konsenzom vzhľadom na to, že budúce potreby našich občanov pre prosperitu, budúcnosť. Na to potrebujeme novú ústavu. Viem, aké sú vaše názory v parlamente a viem, že niektorí z vás sú proti tomu a máte na to plné právo. Viem, že mnohí ľudia majú pochybnosti z tohto prístupu a všetky pochybnosti sú legitímne. No a z tohto dôvodu existuje Európsky parlament. Existuje na to, aby nám dal slobodu a možnosť rozhodnúť sa o budúcnosti, o najdôležitejších otázkach existencie Európskej únie a to v atmosfére demokracie. Niektorí sú za, niektorí sú proti. A dovolte, aby som povedal niečo o mojom názore na túto vec. V konečnom dôsledku ľudia pravdepodobne budú chcieť rozhodovať o týchto kľúčových otázkach v referende v každej jednej európskej krajine. A to dá politickú legitimitu týmto rozhodnutiam. Občania majú právo žiadať takýto prístup. No a dovolte mi tiež odôvodniť moje stanovisko a uviezť dva základné argumenty môjho presvedčenia počas môjho politického života. Štvrť storočie som presvedčený Európan. Ja verím v Európu, myšlienku Európu ako spoločenstve národov a štátov. No a myslím, že aj napriek rozdielom, ktoré nás rozdeľujú, existuje stále viac vecí, ktoré nás spájajú. A okrem toho, skúsenosti ukázali, že spojenectvo je základom mieru a mier je zase základ prosperity. Nobelová cena mieru to jasne dokazuje. Ja som nikdy nepolavil vo svojom presvedčení. Práve naopak, moje presvedčenie o sile Európy je čoraz silnejšie ešte za ostatné roky sme zaznamenali dôležité kroky vpred, ako napríklad Lisabonská zmluva. No a ja sa teraz snažím vlastne povedať, že Lisabonská zmluva čoskoro nedokáže zohľadňovať a plniť všetky potreby, potreby budúcnosti, nebude vedieť riešiť problémy ľudí, ktorých zastupujeme. A to nie je všetko, dámy a páni globálna finančná kríza spôsobuje, že sa musíme ďalej zamýšľať nad ďalšou integráciou a prehlbením Európskej únie. Musíme zvažovať, ako eliminovať demokratický deficit. Od roku 2008 finančná, hospodárska a sociálna kríza ukázala v plnom rozsahu problémy, ktoré musíme riešiť. No a tieto problémy, tieto otázky sú politické, hospodárske, sociálne. To musíme urobiť, aby sme posilnili dôveru ľudí. Je nezmyselné mať jednu centrálnu banku a 18 alebo 19 rôznych fiskálnych systémov. Vidíme, že Európska rada, komisia a parlament sa vyvíjajú maximálne úsilie, aby našli dlhodobé spôsoby jednotného postupu, avšak z dlhodobého hľadiska toto je príliš nespolahlivý základ strategického konania Európskej únie, ak chce zachovať a posilniť svoju úlohu globálneho hráča v rámci hospodárstva, spoločnosti, medziludských vzťahoch v dnešnom svete. Nož. Druhý argument je následovný. Tak ako povedal môj priateľ, predseda Európskeho parlamentu, tak ja som počas môjho politického života zastával viacero funkcií. Mnohí z vás, ktorí tu ste prítomní, môžu povedať to isté. Väčšina z vás má za sebou dlhú politickú kariéru, veľmi rôznorodú a a kariéru, bohaté skúsenosti. Nož a niekto z nás stále vracia do národnej politiky a skúsenosti z Európskeho parlamentu sú pritom veľmi dôležité. Ja mám skúsenosti aj z Európskej rady, pretože bol som premiérom počas krízy táto kríza nás zastihla absolútne nepripravených, no a v roku 2008 až 2011 sme sa v podstate snažili len nájsť nejakú pevnú pôdu pod nohami a hľadali sme, alebo teda nachádzali sme len krátkodobé riešenia na dosť pochybnom politickom základe. Tie rozhodnutia, ktoré sme príjmali, sme museli neskôr napraviť. Ale to nám všetko pomohlo riešiť túto krízu. Ja som bol tam a mám zážitky z prvej ruky. A viem, aký nepripravení sme boli v kríze. Mnohé rozhodnutia, ktoré boli prijaté, boli prijaté pod obrovským tlakom. Bez eh, účasti inštitúcií, ktoré majú iné globálne sily, globálne mocnosti, tak my tieto inštitúcie nemáme a to je veľkým deficitom. No a preto ľudia na mňa, na vás ukazujú prstom a myslia a tvrdia, že sme nekompetentní, že nie sme schopní čeliť výzvam modernej doby. Avšak problém je, že nemáme príslušné nástroje, aby sme mohli konať. A preto je veľmi dôležité, aby sme mali k dispozícii nástroje, aby sme mohli reagovať na očakávania našich obyvateľov, že zajtrajšok bude lepší ako dnešok. Ako prezident Slovenska môžem povedať, že stále čelíme kríze a napriek tomu však vidím, že je tu medzi rôznymi silami, prúdmi, vládami, politickými stranami istá miera jednoty. Prijali sme rozhodnutia, ktoré si vyžadovali vyspelosť a zrelosť. A ja vám môžem povedať, že Slovinsko prekoná svoje problémy a opäť bude úspešnou krajinou. Avšak tie problémy spôsobili nedôveru voči našim inštitúciám, voči právnemu štátu. Tiež zničili dôveru týkajúcu sa Európskej únie. No a momentálne sme svedkami v Slovensku prvých znakov euros a prejavov euroskepticizmu. Na druhej strane je tu však tiež ešte silné presvedčenie. Je tu vedomie, že nikto nedokáže vyriešiť problémy sám, ale že sa nám to podarí spoločne. No a spájať sily je našou hlavnou úlohou. Nemôžeme uvažovať nad budúcnosťou, ak keď e, okolnosti budú priaznivejšie. Nie. Momentálne potrebujeme opätovne získať e, dynamiku, e, ktorú sme zažívali na prelome ročí. Mnohí z vás si pamätajú na toto obdobie, boli sme presvedčení, že sa nám podarí implementovať lisabonské ciele. Tvrdili, že, tvrdili sme, že budeme najkonkurencieschopnejšou poznatkovou ekonomikou na svete. Už nepodarilo sa nám to, sme v kríze, avšak máme jedinečnú príležitosť a nájsť východiska z krízy. Bude, budú to nové e, stimuly pre hospodársky rast. Potrebujeme iste aj finančnú konsolidáciu. To znamená, že ale to znamená, že sa vytvorí mnoho pracovných e, miest a mládež, ktorá žije v Európskej únie, nadobudne presvedčenie, že Únia im dokáže pomôcť, ponúknuť slušný život. Dámy a páni, pán predseda, integrácia Európy, rozširovanie hlavne o Západný Balkán, je inšpirovaná vnútornými potrebami EÚ a okolnostiami v medzinárodnej politike. Toto ako základ prosperity sa dá dosiahnuť len pomocou spolupráce. No a ak chceme trvalý mier, ak chceme vyššiu mieru prosperity, budeme potrebovať zlepšenú spoluprácu. Takže ja by som chcel vám všetkým a všetkým v Európe povedať, že dedictvo mieru a prosperity sa dá v budúcnosti ochrániť, dá sa zlepšiť, ale len zlepšenou politickou spoluprácou. Ak nebudeme rozhodní a nepríjmeme nevyhnutné rozhodnutia, tak to môže ohroziť toto dedictvo. Ja to hovorím ako prezident malého európskeho štátu. Možno by bolo logickejšie, ak by niečo takéto povedal prezident veľkej krajiny. Avšak Slovensko má skúsenosti s rozpadom federácie. No a pomocou týchto skúseností môžem nejak prispieť k úvahám o našej budúcnosti. Mnohí si myslia, že prenos kompetencií na Európsku úniu by znamenal zmenšenú suverenitu štátov. Avšak opak je pravdou. Toto je podmienkou na udržanie diverzity v každej krajine, na udržanie jedinečnosti každej krajiny v dnešnom svete. Ak sa nám nepodarí spolupracovať, tak nedokážeme čeliť rýchlemu rytmu moderného sveta. No a preto ja veľmi silno podporujem integráciu EÚ. No a dovolte mi tiež vyjadriť moje želanie, že pri týchto snahách by nás mali podporovať aj mladí. Štvrtina mladí, mladých je však nezamestnaná a mnohí z nás hovoria o vízii Spojených štátov európskych bez toho, aby sme vysvetlili mladým, že toto vytvorí možnosť, aby sme konali, že to prinesie možný pokrok v rôznych oblastiach, že budeme porovnateľní s USA, Brazíliou a Čínou a potrebujeme pomôcť mladým, aby pochopili zmysel ďalšej integrácie. Musíme pochopiť, že to bude rozšírenie ich prosperity a naša budúcnosť závisí od schopnosti tak urobiť. Tak ak mi dovolíte, aby som využil túto šancu, chcem vyzvať Európsku radu, aby prijala systém, ktorý dovolí mladým ľuďom, aby mohli pracovať v budúcnosti, či už investredných podnikov, alebo mikropodnikov, alebo vzdelávaním a odbornou prípravou mladých ľudí. A vy, poslanci, budete zohrávať v tomto ohľade dôležitú úlohu. Ja si myslím, že sa vy tiež zapojíte do e, tej eh, činnosti, ktorá sa bude týkať obdobia rokov 2014 až 2020. Ale ak eh, hovorím o Spojených štátoch Európy, tak som nemyslel na eh, vzor Spojených štátov amerických. Európa je charakteristická diverziou, diverzitou v mnohých oblastiach v prospech blaha nás všetkých, takže musíme nájsť nové vzťahy medzi udržaním tejto e, diverzity. E, dovolte mi, aby som bol veľmi úprimný. Ja viem, že všetci so mnou nesúhlasíte, ale e, v prípade ak nám ide o silnú Európu, ak sme jej zastancami, ak veríme, že potrebujeme viac času na to, aby sme realizovali naše myšlienky, no budú dominovať euroskeptici, pre nich to bude víťazstvo, čo môže mať veľmi závažné negatívne dôsledky. Vážený pán predseda, dámy a páni, chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu. Vytvorili ste máte teda veľké zásluhy na tvorbe zákonodárstva. E, viem, že verejnosť si často neuvedomuje vašu úlohu tak, ako by mala chcem vyjadriť e, svoju e, mimoriadnú vďaku, ako aj vďaku e, môjho národa, teda tým, že pracujete v prospech väčšiny ľudí. Veľká dôvera a uvedomenie si toho, že Nobelová cena je istým, istou výzvou, že by sa mier nikdy nemal brať ako darovaná vec, že musíme bojovať každý deň za udržanie tohto mieru a bude to základ prosperity našich ľudí. Som presvedčený o tom, že napriek ťažkostí, ktorým čelíme, budeme môcť v tomto trende pokračovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán prezident, za, vašu, za váš povzbudivý prejav. Je to prejav, ktorý bude viesť v tejto snemovníku kontroverzným diskusiám. Hovorili ste o ústave no vaša interpretácia sa nebude všetkým páčiť. Vy viete, aké je moje stanovisko v tejto otázke, ale teda to povzbudenie je pre nás dôležité. Chcem sa veľmi srdečne poďakovať. Je poprvýkrát, že sa poďakoval prezident krajiny e, za činnosť Európskeho parlamentu. Len taký človek vie, že táto e, snemovňa e, má záväznú, záväzné právo, ktoré sa potom týka pol miliardy ľudí. Tak je to niečo jedinečné v Európe a vo svete. Vďačíme vám za to, že ste nás týmto spôsobom povzbudili v našej práci. Veľmi pekne vám ďakujem, pán prezident Páhor. Euh, Budeme pokračovať v hlasovaní. Ideme hlasovať o